Liebe Kolleginnen und Kollegen, gut. Milé kolegyne, kolegovia, dobré ránko. Srdečne vás vítam na zasadnutí nášho výboru. Dnes ráno máme aj viaceré hlasovanie na programe rokovania, ale v prvom rade pôjdeme teda podľa programu Jednak pôjde o prijatie programu. Tu by som mal tri poznámky. Jednak pani Kristýna Giterovská-Týnes požiadala, aby sme 11. bod posunuli. Je tieňovou spravodajkyňou a musí odísť. Takže ak nemáte žiadne námietky, potom by sme posúdali bod 11 na miesto bodu 5. Čiže po bode 4 budeme hovoriť o mojej správe, o budeme hlasovať teda o mojej správe o implementačných vykonovacích kompetenciách. Ďalej bod 8, prístup spoločenstva predchádzaniu prírodných a umelých katastrof. To sa posúva na ďalšie zasadnutie, pretože pravdepodobne treba tam zapracovať aj popol z islandskej sopky. To si vyžaduje určitý čas. A zajtra by sme mali dostať správu delegácie, ktorá e, vycestovala na Island. A to znamená, že to bude u, u nás novým bodom. Pred bodom 18, čiže po 17, po bude 17a. Ak by ste s tým súhlasili, potom by sme e, mali e, program tohto zasadnutia schválený. Máme zabezpečené tlmočenie do všetkých e, jazykov okrem estončiny a lotištiny. Bod 3. No, Eh, hovorí sa o Florencovej správe 22. júna, teda to sa posúva na 22. júna a o diverzite budeme hovoriť 14. júla. A členka výboru Caroline Lucas eh, eh, bola ako prvá predstaviteľka zelených priamo zvolená do britského parlamentu. To znamená, že nebude už členom nášho e, e, výboru. Blahoželáme k tomuto výkonu srdečne. Bereme to na vedomie a prajem vám veľa úspechov. A ide o správu o lese. To prevezme e, e, e ďalší kolega. E, zostane to u zelených. Ďalej, generálny tajomník OSN má novú se, e, generálnu e, tajomničku pre sekretariat pre klimu, to je pani Kristýna Figueres. Prajeme pani Figueres veľa úspechov pri e, e, e, e, e, riešení otázok e, pri ďalší summit E, čiže pôjde o rokovanie v Bonne, o príprave na Cancún. Pani Figueres je e, veľmi skúsená osobnosť. E, už od roku 1995 e, pôsobí, pracovala aj na stretnutí v Kostarike. Bola vo výkonnom výbore latinoamerických štátov pre mechanizmy zeleného rozvoja pre misiu o na ochrane Liby. Ja už som napísal eh, list, kde gratulujem pani Fiteres a v mene na všetkým eh, eh, gratulujeme Vieme, že je prechodca mm, bol som v kontakte počas videokonferencii, má vynikajúce kontakty v Kodani a odvedol vynikajúcu prácu. Chcel by som poukázať na e, oznámenie komisie e, e, od pani Heligat ohľadom ochrany klímy. Ide o analýzu možnosti prejsť z, časť, z cieľi 20 na 30 Aj týmto sa budeme zapodovať v našom výbore E, spontánne musím povedať, že som trocha sklámený, že komisia nemala dostatok odvahy e, viac tlačiť na zvýšenie cieľu nad 20 a e, má zdržanlivý postoj, ale myslím si, že parlament tiež musí zohrať významnú úlohu. V tejto rozprave budeme aktívni počas diskusí, ktoré prebehnú v nasledujúcich týždňoch. Die Sonne scheint, was von hier aus gesehen nicht so günstig ist. Aha, e, Takže e, keďže svieti jasné slnko, e, požiadali sme, aby sa tu trošku dotvorili okna. Takže otázka o známenie komisie ohľadom cestovnej mapy smerom ku Cancunu. Budeme o tom diskutovať, máme na to čas. Chcel by som tiež spomenúť workshop ktorý už ponadúvame 10. E, júna vo štvrtok od 9. do 12. Ide e, o stratégiu EU rok 2020. E, parlament nemá až tak veľa možností diskutovať o tom vo výboroch. Bolo tu uznesenie v politických skupinách ale e, náš e, výbor usporadová workshop so zásobcami mimovládnych organizácií, komisie a aj ďalších aktérov, takže srdečne pozývam 10. júna, aby ste sa zúčastnili na tomto seminári no, k strategii EU 2020 a výzvy v súvislosti s životným prostredím a e, trvalodržatným rozvojom. Pani podpredsedničke Karin Lipas. by sa mala objaviť a e, budeme e, mať aj nejaké fotografie. Takže toľko moje oznámenia. E, pokiaľ ide o bod 3 zápisnice, nemáme žiadne, takže bod 4 programu správa delegácie Envy, ktorá vycestovala do španielského predsedníctva 22. a 24. marca. To bolo neobvykle neskoro ale v decembri pre kodá nemali sme dostatok času a preto sa tam cestovala až v marci. Mali sme rozsiahle diskusie s štátnou tajomničkou pre životné prostredie a ochranu klímy, čiže je to otázka ochrany klímy a ambície španielského predsedníctva e, e, zabezpečiť súdružný postoj Európskej únie a ďalší postup v e, e, stredobode pozornosti bol e, pri transplantácii orgánov, pretože 23. marca v Madride sa konala svetová konferencia na túto tému a obidvaja naši spravodajcovia, pán Mikolášik a Gerilia, viedli semináre, vystúpili na úvod a taktiež navštívili eh, Španielské centrum pre transplantáciu orgánov. Treba povedať, že Španielsko je v tomto smere eh, nám príkladom a tam sa diskutovala aj o legislatíve, ktorá by eh, mohla pomôcť aj ostatným členským štátom únie dosiahnuť rovnaké štandardy, ktoré už platia v Španielsku. Čo bolo ešte zaujímavé? Kontakty s, s e, poslancami parlamentu a senátu, ktoré e, e, sa v vojnom počte zúčastnili stretnutie s našou delegáciou. Hovorili sme o poľnohospodárstvo, označovanie potravín, ide o správu pani Zomer, o o, o označenie na spätnej e, strane balení. E, taktiež veľmi dôležitým bodom e, bol odpad, pretože v Španielsku je to ako aj predtým veľmi významný problém. Považujem za veľmi zaujímavé, že rána máme stretnutie s španielskými ovládnymi organizáciami. Mali sme stretnutie s nimi a boli veľmi dobre pripravené poukazovali na problémy e, e, veľkých projektov budovania nových diálnic, e, železníc v súvislosti s potrebou zabezpečiť ochranu prírody a súľad s programom Natura 2000. Ide o železnicu Stredo Nacio de Treal, čo je oblasť Natura 2000 a mimovládne organizácie požiadali, aby aj Európska komisia a aj parlament dávali si pozor, kontrolovali dodržovania e, legislatívy únie. Greenpeace e, vo svojej správe sa sústredil na problémy e, pri ochrane pobrežia. Máme aj na programe aj hlasovanie v otázke správy pobrežia. Španielsko eh, je vystavené veľkému tlaku na pobrežie kvôli eh, turistickému ruchu, cestovnému ruchu. A je to väčší tlak eh, v porovnaní s prírodným kapitálom. Čiže treba si dávať pozor na túto záležitosť a správa priateľov zeme sa venovala poľnohospodárstvu a použitiu geneticky modifikovaných organizmov v Španielsku, ako aj problematiky e, biopolnohospodárstva. E, bola tam aj návšteva e, stanice ochrany prírody a bola prezentácia správy lesov Myslím si, že to bolo veľmi pôsobivé, e, všetko, čo sme tam videli. Toľko stručne, čo môžem vám povedať e, ako si sedem členej delegácie. Chcel by som ešte poznamenať, že e, takéto delegácie častokrát vyzerajú veľmi špontánne a pobyt je chaotický. Napokon nám zostali iba dva členové zo siedmých. A e, e, e, treba zrejme, aby sekretariat vedel vopred, koľko členov delegácie zostane do konca, pretože z hľadiska hostiteľov to vyzerá dosť nezdvorilo. Mm. Chcel by som podotknúť, že naozaj to e, nie je e, fér voči e, tým, ktorí nás prijmajú a hostia. Toľko úvodom Karin Bach, ktorá zostala už do konca. Neviem, či by ste chceli niečo povedať. Zdá sa, že nie. V takom prípade berieme to na vedomie s prihľadnutím aj na určité e, eh, mm, vecné nedostatky eh, v predsedajúcej krajine únie. Nož a teraz e, prestupujeme k posunutému dopredu bodu 11 správe, ktorú som prevzal ohľadom vykonovacích kompetencií, vykonovacích právomocí. Bude sa hlasovať. Pozmeniť sa návrh 15 Budeme hlasovať rozdelenie. Prvá časť, ktorá je za prvú časť. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenil sa návrh 17 za, proti, zamietnutý pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 19, áno 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. zamietnutý. sa návrh 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. zamietnutý. sa návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. zamietnutý. sa návrh 22 oddelené rozdelené hlasovanie, prvá časť, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Druhá časť za, proti, Aha, takže druhá časť e, odpadová, pretože prvá časť je zamietnutá. Ďakujem sekretariatu. Výborne. Takže zmením si návrh 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 24 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Návrh 25 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 26 za. Proti. Zdržali sa prijatí sa návrh 27. Oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? Čiže prvá časť eh, odpadová, pretože sme prijeli 25. -ku. Takže teraz má zmysel hlasovať o druhej časti. V poriadku hlasujeme o druhej časti 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 28. Za? Proti? Zdržali sa? Schválení. 29. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 30. Za? Proti? zdržali sa, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa, schválený. 34 za, Proti? Musíme si to overiť. Takže elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie. Čiže 53 za, 24, 28 proti, zamietnuté. Pozmeňujem sa vrch 7 za Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Musíme si to overiť. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Takže 36-37 s e, ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za 36 a 37? Proti? Zdržali sa schválené 38 za. Proti? takže 38 odpadová, pretože sme prijeli 35 a 37. Dobre, úvodné ustanovenie. Osmička. Odpad... E, jednička je stiahnutá. Devina odpadová. 10 nie. Takže hlasujeme najprv o prvej časti pozmeňujúceho návrhu 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť. Odpadáva. Takže posledná strana. Pozmením si návrh 11. odpadáva. Dvanáctka. To je za pozmeňujúci návrh 12. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 13 odpadová. 14 odpadáva. Pozmením Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Takže e, EPP má príliš veľa e, členov, e, sú celovne, ale príliš veľa ešte o jedného menej musíme mať. A teraz to ide. Takže 52 áno, 0 proti, 5 sa zdržali. To znamená, že toto stanovisko je jednomyselne schválené. Ďakujem pekne za hlasovanie. A teraz ďalší bod programu. Návrh smernice eh, Rady a Rady, pokiaľ ide používanie určitých nebezpečných látok, látok v, elektrickom v elektrických a elektronických zariadeniach. Hier haben wir mehrere Kompromisse. Tu máme viaceré kompromisné pozmeňujúce návrhy, čo výrazne zjednoduší e, hlasovanie, e, pokiaľ ide e, o konsolidované zmenujúce návrhy. Takže budeme hlasovať o konsolidovanom pozmeňujúcom návrhu 1. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Prijaté. A teraz kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Pozmeňujúci kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Ďakujem pekne. Proti? Zdržali sa. Aj to je schválené. Kompromisný mm, mm, mm, pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci e, konsolidovaný pozmeňujúci návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to štvorku si musíme overiť elektronicky. Končím hlasovanie. Takže veľmi tesno, ale zamietnuté 27 proti 29, takže je to zamietnuté. Konsolidované pozmeniť si návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Je to jednoznačné, ale môžeme si to overiť. Takže overujeme si peťku. Končím hlasovanie. Za 33, 23 proti. Takže je to dostatočne e, jednoznačné. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Ďakujem. Proti? zdržali sa, prijatý. Článok 1, sa návrh 13. Je to od spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválený. Takže na ďalšej strane e, v polovici 112 Sonik, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Strana 5. Chris Davis. Kto je za 144? Eh, proti? zdržali sa, schválení. Ďalšia strana 145, Davis, ústny pozmenujúci návrh zo strany zelených. Pán Zanik je proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu. To znamená, že budeme hlasovať o pôvodnom znení. To znamená, že na strane 6 je to e, e, oddelené hlasovanie, e, kto je, e, za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, za, Proti? Zdržali sa. zamietnutej e, Tretia časť. Proti? Zdržali sa. Zamietnutá. Ďalšia strana 120, 152. Davis Terks, kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. 19. Je to spravodajcu, kto je za. Proti. Zdržali sa schválení. 20 za. Proti. Zdržali sa schválení. 21 za. Proti. Zdržali sa schválení. 22 za. Proti. Zdržali sa schválení. 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa schválení. 157, 158 za, proti, zdržali sa schválení. 25 za, proti, zdržali sa, schválený. Strana 9. 79, druhá časť, eh, spravodajkynia. Kto je za? Druhá časť. Ďakujem. Proti? Overíme si to. Druhá časť, overíme si to. Končíme hlasovanie. 25 za, 31 proti, zamietnutý. To 83. Van Bremt, Merkis, Westlund. Takže hlasujeme spolu, kto je za proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže navrhovateľ je sám proti. 190, kto je za? To je strana 10, 190, Chris Davis. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 191 za, proti, zdržali sa schválení. 192 za, odpadáva. Takže o tom sa tu nehlasuje. Takže hlasuje sa neskôr. Takže 193 Chris Davis, kto je za? Ďakujem proti, zdržali sa schválení. Takže to nám zjednodušuje život. Ideme ďalej veľký skok na stranu 22. Nie je to pekné? Vynikajúce. Pozmenujúce návrh 50 od spravodajcu, takže o tom sa hlasuje, kto je za. 50. -ka. Takže e, kto je proti? Zdržali sa schválení. Takže ostatné máme na tej istej strane. Dvadsať dvojka, vy máte dvadsať trojka. Nie je to celkom v poriadku. Dobre, si návrh 51. Toto je schvál. 51. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Tiež je to schválený. 274 Westlund. Za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 52. Proti. Zdržali sa schválený. 53 za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. 272 za, proti, zdržali sa, schválené. 277 za, proti, overíme si to. 277. Končíme hlasovanie. Je to natesno. 29 za, 28 proti. Schválený. Návrh je schválený. Tlmočníci nepočujú poznámku, ktorá spôsobila smiech. Kto odíde a bude potrestaný. Peslon 276, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 55. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Identický 278, 279, 280. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválený. 56 sa stiahla, 281, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 57 za, proti, zdržali sa, schválený. 282 za,

zdržali sa schválení. 61 za, proti, zdržali sa schválené. 62 za, proti, zdržali sa schválený. 288 za, proti, zdržali sa schválený. 63 za, proti, zdržali sa schválení. 64 za, proti, zdržali sa schválení. 289 za, proti, overíme, overíme si to, 289, hlasuje sa elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. 32 proti 26. 292 za. Proti zdržali sa schválení. Dvestodeväťdesiatjeden za proti, zdržali sa, schválený. 294 za, proti, overujme si to, 294 Končím hlasovanie. je to schválené. 31 za a 27 proti. 296 za. Proti. Zdržali sa schválení. 67 e, za. Proti. Zdržali sa schválení. Ideme ďalej. Príloha 3. Zmenujúci návrh 306. Zonik. Je to identické s 307 a 308, takže hlasujeme o týchto troch spolu. Kto, kto je za títo pozmenujúce návrhy? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Ďalej Pozmenujúci návrh 70 od pani spravodajkyne. E, prvú času sme e, vyriešili. Teraz budeme hlasovať o dvojke, trojke a štvorke a peťke. Čiže to je za druhú časť 70 Proti? Zdržali sa? Schválená. Dobre, overujeme si to. Druhá časť sedmičky, 70. Eh, Končím hlasovanie. U, na strane PP eh, príliš veľa členov. Jednu kartičku treba dať preč. V poriadku. Je to tesné. 30 za 28 proti. Je to schválené. Tretia časť. Kto je za tretiu časť? Proti? Zdržali sa? Je to väčšina, alebo overíme si to? Ale myslím si, že je to väčšina za. Končím hlasovanie. Je to takmer rovnaká väčšina. Takže je to natiesné, schválené. Štvrtá časť. Kto je za? Proti? Ešte raz si overujeme štvrtú časť. Končím hlasovanie. <laughs> Trošku väčší, e, väčšie rozpäť, ale je to schválené. Piata časť. Kto je za piatu časť? Proti? To bolo jednoznačné. Zdržali sa, je to zamietnuté. Tristo prvá časť, kto je za? Proti. Overíme si to. Končím hlasovanie. Veľmi tesno, 29 a 28. Je to schválené. 311, kto je za? Proti. Overujeme si to. 311. Končíme. 30 za 28 proti, schválené. 309, prvá časť. Kto je za? Proti. Schválený. Overujeme si to. Prvá časť 309. Končíme hlasovanie. To sa oplatila. 29 a 29. To znamená, že je to zametnuté. 114, prvá časť. Je to identické s 313, prvá časť a 315, prvá časť. Nech to bude akokoľvek, ale zdá sa, že to sú identické návrhy, takže e, hlasujeme o všetkých troch e, spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Teda zamietnuté sú. 71 e, od spravodajkyne. Je to zamietnuté. 314 druhá časť. A 71 druhá časť. Hlasujeme o tom spoločne. Kto, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 313. Druhá časť. Kto je e, za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 314, tre, časť, 71, 3. časť, kto je za títo pozmeňujúce návrhy, proti, zdržali sa, zamietnuté. 313, 3. časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 314, 4. časť, 71, 4. časť, 313, 4. časť. Kto je za týto pozmenujúce návrhy? Proti? Zdržali sa? Sú zamietnuté. 314, 5. časť, 71, 5. časť, 313, 5. časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 314, šiesta časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutá. 71, 6. časť, 313, 6. časť. Kto je za? E, proti zdržali sa Zamietnutá. 313, 7. časť. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutá. Ideme ďalej. 315, druhá časť. Van Bremt Merkis. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. devetnáct. девятнадцать Tristo 320 Davis. identické návrhy, Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Overujme si to. 319 a 320 spolu. Končíme hlasovanie. Takže je to schválené. 32 proti 25. 321, 322 identické návrhy, kto sú za? Kto je za, prepačte? Proti? Zdržali sa schválené. 323, 324 za, proti, zdržali sa schválení. 325, 326 za, proti, zdržali sa e, 328, 329, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 327 za, proti, zdržali sa schválení. 330, 331 za, proti, zdržali sa schválení. 332, 333 za, proti, zdržali sa Schválený. 334. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz hlasujeme o podzmenujúcom návrhu 75 od spravodajkyne. za. Ďakujem. Proti. Zdržali sa. Schválený. Identicky 76 339 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz úvodné ustanovenia. 1 za proti, zdržali sa, schválený. 79 e, za, proti, zdržali sa, overíme si to. žil, príliš e, veľa je vás jednu kartičku preč. V poriadku. Takže je to schválené. Dvojka. Kto je za dvojku? Proti? Zdržali sa schválený. 5. Za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Identické 81 82, kto je za? Proti? Zdržali sa schválený 83 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 84 za. Proti. Zdržali sa. Schválení. 85 a 86 za. Proti zdržali sa, schválený. Osem. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím si, že je to schválené, ale overíme si to. Takže overíme si eh, pozmeňujúci návrh 8. Končíme hlasovanie. Takže je to schválené. Devina pardon, 89 e, e, prvá časť e, schválená, druhá časť za proti zdržali sa schválenej. Už je to koniec. Výborne. Je to skvelé. Teraz záverečné hlasovanie o návrhu správy. Hlasujeme o správe ako celku. Nech sa páči. Jeden hlas za EPP navyše, tak je to v poriadku. Končíme hlasovanie. 55 za, 1 hlas proti, 2 sa zdržali. Takže veľkou väčšinou je to schválené. A teraz návrh legislatívneho uznesenia. E, hlasujeme. Končíme hlasovanie. 53 e, sú za, nik proti, e, jeden sa držal. Takže srdečne gratulujeme pani spravodajkyni. Je to veľmi dôležitá agenda e, strategie Európskej únie pre životné prostredie. ide o veľmi e, dôležitý krok z hľadiska e, e, zabezpečenia trvalo držateľného hospodárstva v Európe v oblasti elektronických a elektrických prístrojov. Teraz to bude jednoduchšie. Ďalší bod. Závere protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón a dohovor o ochrane námorného životného prostredia stredozemnej oblasti. Tam môžeme povedať bude áno alebo nie. Máme len jedno hlasovanie, ktoré je za toto uznesenie. Proti? Kto sa zdržal? Je to jednomyselné? Jednomyselné? Ale takto e, o tom musíme hlasovať e, elektronicky, takže nech sa páči, hlasujeme elektronicky. Ehm, končíme hlasovanie. 53 sú za, nik sa nezdržal, nik nebol proti, je to schválené jednomyselne. Teda budeme ešte lepšie chrániť pobrežie Stredozemného mora. Ďakujem pekne. Kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, Commission Green Paper on Ďalší bod, zelená kniha o bioodpade v Európskej únii, autor José Manuel Fernández. Pozmenujúci návrh 1 za. Proti zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. teraz 54 fan Brent. Budeme hlasovať o 58. McGuinness. Kto je za 58. Proti? Zdržali sa? Schválená. 79 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 57 za proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. 57. overujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté rozdielom jedného hlasu 61 za. proti. Vidím, že všetci nehlasujú a potom je to ťažké. Prosím vás, zdvíhajte ruky, lebo potom neviem. E, hlasujeme elektronicky o 61. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 23 proti, schválený. 60 za, proti, zdržali sa, schválený. 59 za, proti, zdržali sa, schválený. Identická 65-66 To, tieto pozmenujúce návrhy patria k odseku 4 a odpadajú v dôsledku kompromisu číslo 1. 67 A-code, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 68 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijatí 69 za, proti, zdrž, proti. Kto je proti, ešte raz prosím. Zdržali sa, zamieta sa. A teraz budeme hlasovať o 70. po častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 74 za, proti, zdržali sa, schválený. 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 76 za, proti, zdržali sa, schválený. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 81 pána Jotov za, proti, zdržali sa, schválený. 78 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 3 proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri, Agri 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Agri 12 za, prosi, zdržali sa, schválený. Agri 12, nie, Opravuje sa pán predseda Agri 13 za. Proti. Zdržali sa schválení. Agri 14 za. Proti. Zdržali sa schválený. Agri 15 za. Proti zdržali sa. Overíme si 15 elektronicky. Schválený 33 za, 25 proti. Agri 16, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená aj druhá časť, Agri 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 18 za, hlasujeme po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijíma sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, Schvaľuje sa. Agri 19 za. Proti. Zdržali sa. Agri 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Agri 21 za. Proti Zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky 21. Agri. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 24 za, 31 proti. ITRE 1 za. Proti. Zdržali sa. Zdá sa mi, že je to odmietnuté, ale overíme si elektronicky, hovorí pán predseda. EPP má jeden hlas navyše, pardon. Dvadsať šest až tridsať jedna. Zamieta sa. I 2 za. Proti. Zamieta sa. tre tri za. Proti zdržali sa schválená. tre štyri po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa druhá časť za proti, zdržali sa, zdrž, schváľuje sa, i trepeť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. ITRE 8 za, proti, zdržali sa schválení, ITRE 9 za, proti, zdržali sa schválení, ITRE 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ITRE 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, i ITRE 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. ITRE 13 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. ITRE 15 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. ITRE 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. ITRE 17 hlasujeme po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, ITRE 18 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, ITRE 19 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, úvodné ustanovenia, 3 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, dvojka za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, štvorka za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, 6 za, proti, zdržali sa. schváľuje sa 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 9 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 10 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 13 za, zdržali sa, zamieta sa, a pardon, schvaliuje sa, 14 s ústnym pozmenujúcim návrhom, hlasujeme po častiach, najskôr hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Overíme si druhú časť elektronicky. Je tu navyše jeden hlas z, z, od socialistov a jeden z EPP. Ešte je tu stále navyše jeden hlas ujúci od socialistov. Teraz je to v poriadku. Zamieta sa. Dobre. 15. Za 15. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. 16. Kto je za? Proti zdržali sa, schvaľuje sa. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 21 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 22 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 23 za, proti, 23. treba hlasovať najskôr o prvej časti. Kto je za prvú časť? Ďakujem. Proti? Zdržali sa. Schváľuje sa druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 24 za. Proti? Zdržali sa. Schváľuje sa. 26 za proti, zdržali sa schválená, 28 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 27 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 32 za, proti, zrežali sa, schvaľuje sa. Overíme si 32 elektronicky. Opäť jeden hlas PPP e navyše. Prosím, vyťahnite si kartičku. Teraz je to v poriadku. Uzatváram hlasovanie, schváľuje sa. Presne, tesne, ale schválené 29-28. Ďalší pozmenujúci návrh. E, ústny pozmenujúci návrh K. Rosy za. Ako? Prosím, pýta sa pán predseda. Je tu námietka takže nebudeme hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu. Hlasujeme o pôvodnom návrhu úvodné ustanovenie K, kto je za pôvodné ustanovenie K, proti. Ja. Ja. Zamieta sa. L33 za. Proti. Nedržali sa, zamieta sa, 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 35, 39 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 37 za 37. Proti. Zdržali sa, schváľuje sa. Tridsať štyri za. Proti. Zdržali sa, schváľuje sa. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, ústny pozmenujúci návrh Rosy, nikto nie je proti, hlasujeme za ústny pozmenujúci návrh Rosy, proti, zdržali sa, zamieta sa. 40 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 41 za pozmenujúcim ústnym návrhom, za 41, proti, zdržali sa, schváľuje sa 42, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 43 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, overíme si hlasovanie elektronicky 43, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie tesne, ale opäť e, schváľuje sa 44 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 46 za, proti, zdržuje, zdržali sa, schvaľuje sa. No a teraz sme dospeli k záverečnému hlasovaniu o takto pozmenenej správe. Otváram elektronické hlasovanie. Sú tu dve, e, hla, dva hlasy navyše z EPP. Vyťahnite si prosím kartičky. Ešte jedna. Teraz je to v poriadku. 55 za, traja proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi Jus, Jose Manuelovi Fernandešovi. jedno. Teraz tu máme bod e, spravodlivé príjmy pre e, poľnohospodárov a potravinový reťazec v Európe. E, spravodajkyňou je pani Esther Erans Garcia. Prejdeme k hlasovaniu. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa schválený, dvojka za, proti, zdržali sa, schváľuje sa trojka za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, za, Pro, štvorka proti, zdržali sa, zamieta sa peťka, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa šestka za, proti, zdržali sa, schváľuje sa sedmička za, proti, Zdržali sa, schváľuje sa. Osmička za. Proti. Zdržali sa, schváľuje sa. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ústny pozmenujúci návrh k peťke. Kto je za? Proti. Zdržali sa, schváľuje sa. Desiatka za proti, zdržali sa, schváľuje sa. Jedenástka po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Druhá časť za, kto je za druhú časť, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 13 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 14 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 16 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 17 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 18 hlasujeme po z Prvá časť za, proti. Overíme si hlasovanie elektronicky. 18. prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenej správe. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 54 za, 2 ja proti, žiadne zdržanie. Gratulujem spravodajkyni Erans Garcia. Ďakujem za odvedenú prácu. Ďalší bod. Rozvíjanie potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve. Spravodajkyňa Rovana Plamb. A teda ideme hlasovať. Pozmenujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Pozmenujúci návrh 2, ústny pozmenujúci návrh za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Trojka za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, štvorka za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 6 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 5 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, sedem za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 9 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 10 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 11 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 12 s pozmenujúcim ústnym návrhom za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 13 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 15 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 16 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 17 s pozmenujúcim. 16 eh, chcete overiť? Dobre, overíme si elektronicky 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 16 zamieta sa. 17 Najskôr máme pozmenujúci ústny návrh, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Teraz máme hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si druhú časť elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 30-25 schvaľuje sa. 18. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 19 po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 20 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 21 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 22 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 23 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 24 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 25 za, proti, zdržali sa schválení. Záverečné hlasovanie o takto pozmenenej správe elektronické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 53 za, 1 proti, 1 z abstencie, 1 sa zdržalo. E, gratulujem pani Rovane Plomb. Výborne, pracovali sme veľmi dobre, vynikajúco a uzatvorili sme e, program dnešného dopoludnia a teraz máte dve hodiny na to, aby ste sa venovali iným užitočným činnostiam. Stretneme sa opäť o 15. hodine.